Uh, Professor, you would have 10 minutes maximum. Okay, thank you, Mr. President. Uh, thank you, dear member of the European Parliament present here, and dear colleagues, uh, ladies and... Dobrý deň, dámy a páni, poslankyni poslanci. Chcem sa najprv poďakovať Európskemu parlamentu, ako je zapojeným výborom za tú príležitosť, ktorá bola udelená. A síce, že môžem vôbec pracovať na tejto téme sociálnych podnikov. Jednoducho ja sa to teda zapodieval počas, počas štúdia pracovného života viacero rokov. Pokiaľ ide o tie hlavné otázky a záležitosti, ktoré som mal, do ktorých som mal zahlbiť, prípadne hľadať riešenia, ak je to možné, alebo mal som sa zapodievať nad tým, ako k tomu pristupovať ďalej, ale riešenia. Ide o to, že samozrejme nemôžem sa tu špecificky zapodievať všetkými bodmi, ktoré sú súčasťou tej správy, pokiaľ ide o tú prehlbenú analýzu. Preto ja sa zameriam iba na tieto tri centrálne otázky. A tu ide vlastne o možný európsky štatút sociálnych podnikov. Takže prvý bod sa týka samotných príležitostí. A síce, či vlastne takýto štatút je nevyhnutný alebo nie, alebo či je vôbec výhodný pre sociálne podniky, pre európskych občanov a pre naše spoločenstva. Druhý bod sa týka toho, že keď vyriešime ten prvý bod, pozitívne samozrejme, tak druhý bod sa týka toho, že aké charakteristiky by mali mať sociálne podniky a pre všetkým európske sociálne podniky. A tu ide o to, že ak tento európsky štatút sociálnych podnikov je realizovateľný, či to tak je, alebo či vlastne to zostane iba niečo teoretické na papieri. No po teoretickej štúdii ja alebo my sme sa snažili overiť, či existujú nejaké možnosti, nejaké schodné cesty, ako riešiť túto oblasť. Samozrejme musíme tu zohľadniť, aká je aktuálna situácia, pokiaľ ide o modernizáciu legislatívy, ktorá sa týka právnických osôb a potom, pokiaľ ide vlastne o supranárodné riešenie v európskej legislatíve, pokiaľ o sociálne podniky. Takže to sú vlastne také tri hlavné otázky, ktorými sa zapodievam v štúdii spolu s ostatnými. Samozrejme, nemôžem tu všetky aspekty pokryť. Pokiaľ ide prvú otázku, prvú tému, či je nevyhnutné, alebo v zásade sa to hodí, pokiaľ ide o túto špecifickú formu podnikania či skutočne je nevyhnutné mať nejaké pravidlá, nejaký štatút pre sociálne podniky. A v správe spomíname, že áno, je to pozitívna odpoveď. Tá závisí od mnohých záležitostí a aspektov, ktoré sú súčasťou správy. A pokiaľ ide o nevyhnutnosť Európskeho štatútu sociálnych podnikov, to sa vlastne už spomína v mnohých dokumentoch Európskej inštitúcii, spomína sa dokumentov Európskeho parlamentu, minimálne 18 členských štátov majú špecifickú legislatívu, ktorá sa týka sociálnych podnikov a tu vlastne samozrejme vidíte hlavné dôvody, prečo vlastne e, takáto legislatíva je nevyhnutná, alebo prečo je to vlastne Hm, výhodné alebo vhodné pre sociálne podniky v Európe. Pokiaľ je takýto štatút, ten by vlastne umožnil to, že by vlastne sa tu zadefinovala správneho hľadiska, vlastne zadefinovala sa čo ste sociálne podniky, sociálni e, podnikatelia, takže išlo by vlastne určitú ochranu tej značky, právnej značky e, sociálneho podniku. Samozrejme, ak existuje nejaký silný silný systém presadzovania tejto značky, či to vlastne je nejaká podmienka alebo požiadavka, či by tak malo byť. Pokiaľ ide o sociálne podniky, to by umožnilo vlastne aj vykonať určité záväzky, hlásiť sa k tým podmienkám a čo ešte dôležitejšie, na legislatívnej úrovni je dôležité pristupovať k tomu, aby tieto sociálne podniky boli riešené v rámci inej legislatívy, daňovej legislatívy, kon, e, legislatívy konkurenc súťaže, ale pokiaľ ide o verejné obstarávanie, ale pokiaľ ide o verejné politiky. Zároveň by to umožnilo získať spolahlivejšie štatistiky v sociálnych podnikoch a takto by to vlastne zvýšilo viditeľnosť sociálnych podnikov. A zároveň by to umožnilo rozlišovať medzi sociálnymi podnikmi a niektorými inými konceptami. Napríklad pokiaľ ide o koncept e, CSR, spoločnosti odpovednosti podnikov, Samozrejme, je jednoduché to vymedziť, pokiaľ je CSR, sociálna spoločnosť, zodpovednosť podnikov. E, aj na úrovni Európskej únie sa viacejkrát zdôrazňovalo, že tu ide o podniky, ktoré vlastne by mali e, uplatňovať také postupy, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti má to zapracovať do svojej činnosti. Zatiaľ, čo neskôr v prezentácii uvidíme, že pokiaľ sociálne podniky, ich vlastne hlavným účelom je vytvoriť určité prostriedky, aby sa konalo v záujme komunít, takže je tu jasná v zásade úloha týchto sociálnych podnikov a to by umožňovalo takto rozlišovať. No a pokiaľ ide o to samotné rozlišovanie, je tu odsek alebo kapitola, podľa toho, ako to označíme, v samotnej správe, kde sa poukazujú, poukazuje aj na problematiky sociálnych podnikov ako špecifické aktéry a je tu aj, spomína sa koncept sociálnej ekonomiky, že je taký širší koncept, ktorý obsahuje, ale neobmedzuje sa iba na sociálne podniky. No a pokiaľ ide o problematiku špecifického štatútu, ak by sme to vypracovali, tak tam by sme museli mať jasnejšie tieto všetky aspekty. Druhý bod, keď vyriešime tú prvú otázku v tom zmysle, že si povieme, že áno, pokiaľ ide o Európsky štatút sociálnych podnikov, že to je bol dobrý výsledok práce. Pokiaľ ide o možný obsah a charakteristiky aké boli vlastne, aký bol obsah tohoto štatútu. No a už momentálne máme zhruba 18 týchto európskych štatútov, pokiaľ sociálne podniky. Ja som sa snažil klasifikovať do istých kategórií všetky tieto štatúty a to hlavné rozlišovanie, ktoré som zistil, sa týka toho, že európsky zákonodárcovia mali zohľadiť rozdiely medzi sociálnymi podnikmi ako špecifickou právnou formou, pokiaľ ide o teda právnické osoby, ide o sociálne podniky, možno sociálne družstvo, treba ako máme u nás v Taliansku alebo Španielsku, alebo teraz aj Portugalsku a niektorých iných štátoch v Európe. A, ale existuje to v mnohých štátoch mimo Európy a potom ide o sociálne podniky, ako určitá právna kvalifikácia alebo, alebo štatút. To rozlišovanie je dôležité, pokiaľ ide o legislatívu a pokiaľ ide naše vnímanie sociálnych podnikov. Pokiaľ ide o sociálne podniky, ak je to nejaký špecifický typ alebo podtyp e, právneho, právnického subjektu, tak ide vlastne o to, že pokiaľ ide o družstva, či tu mať nejaké to riešené, alebo či tu budú nejaké iné spoločnosti, budú konať prospech komunít. Napríklad aj v Spojenom kráľovstve je to určite špecifický typ spoločnosti, podniku, ktorý vykonáva určité aktivity v sociálnej oblasti, pričom nekoná e, pre, pre, všetky, pre všetkým za účelom zisku, ale v prospech spoločenstva. No a keď vlastne by sme prijali takýto model, takýto ako prvý model legislatívy, samozrejme musíme si zvoliť právnu formu, akú by mal, mal mať takýto sociálny podnik. Takže keď si zvolíme ten druhý model legislatívy, v zmysle ktorého sociálne podniky by boli teda osobitnou právnou kategóriou, nejakým právnym postavením v rámci podnikov, tak nemusíme sa nejako viacej zamýšľať nad samotnou právnou formou tohoto sociálneho podniku. To by znamenalo, že sociálny podnik sa môže byť v rozličných právnych podobách, môže to byť nejaké združenie, nadácia, nejaký podnik, rozličné formy, ktoré môžu byť aj na vnútroštátnej úrovni. A pokiaľ ide o sociálny podnik, musí naplniť určité charakteristiky, čomu sa dostaneme neskôr, a tie sú spoločné všetkým typom sociálnych podnikov. Existujú viaceré dôvody, nebudem to teraz tu vysvetľovať, ale vlastne som to nejakým spôsobom načrtol v správe sú určité dôvody, prečo tento druhý model legislatívy, pokiaľ ide o sociálne podniky ako právna kategória, špecifická právna kategória alebo špecifické právne postavenie, je to vec voľby. Prečo by som odporúčal takýto výber, keď sa, výber, keď sa bude vypracovať legislatíva pre sociálne podniky. Zároveň to zodpovedá aj tej praxi, ktorá sa čoraz viac používa na vnútroštátnej úrovni. Je to určitý trend v Európe, aby vlastne sociálne podniky, to bolo ako určité právne postavenie, sú to rodičné typy podnikov, ktoré majú určité ale spoločné charakteristické prvky. Ďalšie rozlišovanie sa týka toho, že vlastne ide sociálny podnik, ktoré e, pôsobia, vykoná viaceré aktivity, vrátanie podporujú integráciu alebo reintegráciu určitých skupín, zraniteľných skupín obyvateľstva alebo ekonomickú činnosť. Možno bolo lepšie mať takú legislatúru, ktorá týka sociálnych podnikov, aby to nebolo obmedzené iba na tú hypotézu, že vlastne pracuje iba smerom integráciu. A je to určitý prístup, takýto aj, aj v Európe. Je to jeden prístup, ale nemal by to byť iba jediný typ eh, sociálnych podnikov, pokiaľ by išlo hm, takúto ideálnu legislatívnu európskej úrovni pre E, sociálne podniky. A potom posledný bod na tejto priesvitke sa týka toho, ako postupovať vlastne, keď príjmeme ten prvý model alebo druhý model, aké mali byť tie charakteristiky, spoločné charakteristiky týchto sociálnych podnikov. No a tie charakteristiky sú tam uvedené. Sociálne podniky môžu byť súkromnou e, no, spoločnosťou a môžu vykonávať podnikateľskú činnosť, takže je to podnik, áno, podnikateľská činnosť, nie za účelom zisku, ale v záujme e, spoločenstva, komunity. Sú tu určité požiadavky na riadne, ktoré sa musia držať sociálna rovnováha, tak nemôžem sa zahlbiť do detailov. A potom tu ide o špecifický systém presadzovania týchto pravidel. No a potom ďalší bod, či je to realizovateľné, či tento štatút je realizovateľný Nevnímal by som to veľmi optimisticky, keď si pozriete vlastne tú organizáciu pra, eh, v oblasti pra, eh, eh, právnych, právnych subjektov v Európe a pokiaľ si pozriete zastup, zastupcov podnikateľských sektorov v Európe, je tu nadácia, Európska nadácia, boli tu rozličné aktivity, ktoré sa ale pozastavili. Toto už poukazuje na to, že je tu asi určitý negatívny postoj, e, pokiaľ ide o harmonizáciu na úrovni EÚ. A ja by som navrhol určitý postup, ktorý by mohol naznačiť na to, ako bude poukázať na to, ako postupuje Európska komisia v oblasti e, legislatívy e, práv, právnických subjektov. Takže sú tu určité typy právnických subjektov a môžem myšľať nad tým, aké by mohli možnosti v tejto oblasti. Keď ide o samotné závery, je dôležité mať určitý... Je teda záverom, že máme mať takýto právny štatút pre sociálne podniky? Dôležité je pracovať nielen v oblasti sociálnych podnikov, ale aj na štatúte, ktorý bude širšie koncipovaný, ktorý sa týka sociálnej ekonomiky a daných subjektov, ale nemusia to obmedzovať iba na sociálne podniky. A tu ide aj o to, ako ukončiť celý ten legislatívny rámec, ktorý sa týka sociálneho hospodárstva, pokiaľ je Európsku nadáciu. V zásade, aby sa opätovne začala práca na Európskej asociácii, nadácii a ročných fondoch, tam sú rôzne odôvodnenia a moje vyhlásenia správy. Ďakujem pekne. Uh, thank you, professor Fici. Uh, now... Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo profesor Möslein, ktorý je profesorom pre podnikanie a právo obchodných spoločností na univerzite Marburgu. Opätovne máte k dispozícii 10 minút. Sehr geehrter Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Ďakujem pekne za pozvanie, ako aj za úvod. Pokiaľ ide o sociálne podnikanie, my sa stretávame, má to rozličné prvky, ide tu napríklad o výrobcov športového oblečenia, ktorí hovoria, že by sa ich výrobky nemali kupovať a tým sú úspešní, alebo sú to treba z výrobcov aj mrzliny alebo energetické podniky, ktoré ekologicky vyrábajú prúd. Takže potom tu ide o ďalší e, podniky, ktoré vlastne nie sú charitatívne a nepatria k sociálnemu sektoru. No a ponúka určité tovary a služby. Ide o to, že sa neko, neorientujú pre všetkým na zisk, ale majú tu určité sociálnu zodpovednosť, pokiaľ ide o udržateľnú produkciu jednotlivých výrobkov, zaobchádza sa dobre s pracovníkmi a potom je to e, financovanie a dosahovanie ziskov orientované dlhodobo. Pokiaľ ide o tieto podniky, o ktorých hovoríme, vyznačujú sa tým, že pokiaľ ide o zisk a pro, e, prospech e, verejnosti, to mm, dokázali spoločne zlúčiť profit and purpose, tak sa to označuje. Speak slow. Prepáčte, pán profesor, mohli ste hovoriť trošku pomalšie. Kto? Ten Hovorí sa o štvrtom sektore, okrem teda verejného, e, súkromného, a komunálneho podniku. Je to teda tento štvrtý sektor, ktorý je čoraz dôležitejší pre nás právnikov a pre vás ako pre právny výbor Európskeho parlamentu. Preto vystáva otázka, či pokiaľ je tento sektor, by mali byť nejaké osobitné právne pravidlá. Takže tu ide o otázku, či vlastne by sa malo reformovať právo obchodných spoločností. Toto by bolo nevyhnutné vtedy, ak existujúce právne formy nie sú vhodné na to, aby vlastne sa podarilo zlúčiť ten princíp profit and purpose. Pokiaľ ide o takéto e, formy spoločnosti, ktoré nie sú len na zisk, e, neumožňujú vlastne e, získavať e, zisky a ich e, prerozdeľovať. E, môžeme to aj otočiť. V mnohých prípadách manažment má možnosť alebo má nevyhnutnosť dosiahnuť e, maximálne zisky pre akcionárov. USA je určité vymedzenie, takto sa zadefinuje spoločnosť a potom je tam ešte aj termín Benefit Corporation, pokiaľ je európske právo, je tam aj termín zájmu podniku tam manažment má väčšiu prúžnosť, akurát tie hranice nie sú jasné. Vlastne už aj táto nejasnosť to skomplikuje situáciu. Pokiaľ ide o právo obchodných spoločností, niekde je určitá prúžnosť pre akcionárov, napríklad to stanovené v stanovách, tam je možné určiť, e, či spoločnosť má konať prospech e, spoločenstva alebo nie. Sú tu určité ohraničenia z hľadiska akciového práva, sú tu určité obmedzenia pre všetky Nemecku. Okrem toho problematické je to, že pokiaľ je stanovy sa môže kedykoľvek zmeniť, napríklad ak dojde k prevzati podniku a potom sa vlastne môže stratiť ten dovtedy realizovaný chatár podniku. Popri týchto hraniciach je ešte aj ďalší dôvod, eh, prečo by mali byť takéto špecifické pravidlá. Podniky, ktoré majú takýto špecifický štatút, dá sa pre neho rozhodnú, môžu totiž tým vyslať istý signál, že chcú konať odpovedným spôsobom. Je to signál, ktorý sa týka toho, že tzv. dobré podniky good companies, podobne ako vlastne značka Fairtrade, ktorý je signálom pre udržateľno produkovanú kávu. Ak by sme v tomto zmysle sa rozhodli, že je dôležité to mať pravidla, vystáva otázka, či stačí to mať vyriešené na vnútroštátnej úrovni, alebo či je dôležité mať určitú iniciatívu na úrovni EÚ, ktorá by zároveň znamenala určité regulačné právomoci. Tu je štúdia, o ktorej hovoril kolega Fíči pred chvíľkou, poukazuje dobre na to, koľko členských štátov už vlastne prijalo určité um, pravidlá. Prečo sa ukazuje na to, aké sú to veľké rozdiely, pokiaľ týchto 18 ročných eh, režimov. Sú tu určité kvalifikácie existujúcich právnych fórmiem, je to čiastočne osobitná právna forma, čiastočne sú to teda družstva alebo kapitálové spoločnosti, o tom už počuli. No, pokiaľ je samotné rozdiely na vnútroštátnej úrovni, to ešte nestačí na to, aby sa odôvodnili právomoci, ktoré sa týkajú jednotného trhu, je dôležité si uvedomiť, či to nemôže dochádzať nejakému obmedzeniu, pokiaľ činnosť, pokiaľ cezhraničné pôsobenie Poprosím vás ešte raz, pán profesor, hovorte trošku pomalšie. Takže pokiaľ ide o tieto právne akty, ktoré sa týkajú právobchodných spoločností, tie sa týkajú, obmedzujú na akciové spoločnosti a mnohých prípadov dokonca iba na e, akciové spoločnosti kotované na burze, kde vlastne táto cezhraničná relevantnosť je podstatne pravdepodobnejšia ako pri teda alebo družstvách, ktoré väčšinou sú zakotvené lokálne alebo regionálne. Pokiaľ ide o sociálne podniky, tak tu sa neodporúča mať e, celoplošné európske riešenie. Je tu skôr obmedzenie, kde vlastne je pravdepodobná cezhraničná činnosť. Pri mnohých menších sociálnych podnikoch e, toto nie je aktuálne. Častokrát aj mm, družstva môžu byť ponechané mm, v dorišenej trestnej úrovni, pokiaľ nie sú organizované v Európskom družstve nejaká Európska regulačná iniciatíva, by sa skôr mala orientovať na tak povedať väčšie právne formy, napríklad je to sociálne podniky vo forme e, kapitálových spoločností alebo spoločností kotovaných na burze. Popri úvahách, ktoré sa týkajú právomocí, e, podporuje tento prístup aj súhra, pokiaľ existujúce európske pravidlá, Konkrétne tu je nariadenie o Európskom fonde pre sociálne podnikanie, EUSEF, a potom je to aj smernica o údajoch nefinančného charakteru a pokiaľ ide o diverzitu informácií, tu ide o financovanie a informačné povinnosti príslušných podnikov, zameranie na sociálne podniky, ktoré sú zorientujú na kapitálový trh to v zásade zodpovedá a iniciatíve Európskej komisie pokiaľ sociálne podnikanie. Kladíme si otázku, prečo v rámci tejto iniciatívy tu chýba doteraz taký návrh, ktorý by sa týkal um, práve um, právneho postavenia takéto spoločnosti. Pokiaľ ide o tú regulačnú úroveň, tak táto otázka vedie k tomu, ako sa majú vlastne tieto pravidlá pripraviť. Zavedenie nových európskych fóriem podnikov, ako aj harmonizácia vnútroštátnych um, pravidel pre takéto obchodné spoločnosti z politických dôvodov momentálne si by nepovedlo veľkému úspechu. To by som chcel navrhnúť, aby sme nadviazali na existujúce právne formy podnikov, ktoré existujú. Sice tu ide o Societas Europea, ktorá sa orientuje podľa kapitálových troch a vlastne už je tá skrátka Social Enterprises. Tu by sme mohli mať SE na druhu, tak by sme to mohli označiť. Samozrejme, keď tu budeme takúto dobrú skratku. Samozrejme to neznamená, že či SA na druhu, e, či sa bude opierať o vlastný štatút, alebo či vlastne pôjde len o nejakú kvalifikáciu existujúcich e, sociálnych podnikov, teda Európskej spoločnosti, teda z Európe. No a tu ide pre všetko majú formu, vystáva to otázka certifikácie, pokiaľ ide americké právo. Napríklad tam e, v niektorých spolkových štátoch existuje právna forma osobitná Benefit Corporation. Na druhej strane potom je tam aj certifikácia B Corp a je tam e, súkom, súkromný certifikačný inštitút BILE, ktorý udeluje túto značku. Keďže čoraz viac európskych podnikov sa e, podriaduje tejto certifikácii v USA a okrem toho už existuje aj európske zastúpenie BILE v Amsterdame, myslím si, že bolo by nevyhnutné sa zamýšľať nad vlastnou európskou certifikáciou sociálnych podnikov. Ináč by to vzniklo riziko, že vlastne americké štandardy by sa tak povediac e, začali uplatňovať, boli, začali uplatňovať v Európe podobne, ako je to vlastne v rámci mm, štandardov podávania správ štandardov US e versus IFRS. Takže Dôležité, aby certifikácia mm, bola nezávislá od právnej formy a tu sú určité možnosti, je to, sú to európske odbory SCE. Takáto certifikácia by mohla stačiť úplne na to, aby vlastne sa tu zabezpečil ten signálny efekt. Či okrem toho by bolo nevyhnutné mať pre sociálne podniky osobitný štatút, či mm, z hľadiska materiálneho práva by mali nastať nejaké zmeny v právnom základe, pokiaľ je SE alebo eventuálne SCE. To bude závisieť iba od otázky, či e, tieto mm, spoločnosti, teda spoločnosti podnikov, manažérom poskytujú dostatočné možnosti, dostatočnú prúžnosť, aby mohli konať v prospech e, komunity, alebo či si to vyžaduje okrem toho nejaké špecifické štruktúry riadenia, pokiaľ ide o kontrolu, tých, kontrolu týchto dosahovaných cieľov, nejaké výbory a podávanie správ. Pokiaľ ide o špecifickú štruktúru SE a SCE, momentálne nie je možné túto otázku zodpovedať, všetko to závisí od toho, ako je to vlastne riešené na úrovni. Bolo by preto dobré, najprv e, detailne si porovnať e, pravidla v jednotlivých štátoch. Dostávam sa už k záveru, chcel by som to stručne zhrnúť. Poprvé, regulačná iniciatíva právneho výboru, výboru je zmysluplná a nevyhnutná. Po druhé, priority by sa mali stanoviť, pokiaľ ide o certifikáciu sociálnych podnikov Zatiaľ, čo špecifický štatút by si najprv vyžiadal prípravnú prácu v mysle porovne legislatívy. Po tretie, osobitné zameranie by malo byť na také sociálne podniky, ktoré sa orientujú na kapitálové trhy e, vo forme SE. Bolo by možné to rozšíriť na SCE. Ak teda môžem navrhnúť že európske pravidlá by sa mali orientovať pre všetkým na sociálne podniky, ktoré sa orientujú na kapitálové trhy. Kladie si otázku, či kotovanie na burze alebo vlastne orientáciu na prospech e, spoločenstva komunity sú vôbec zlučiteľné svety, či mm, je to zlučiteľné. V zásade je to ale tak, že ak sa zodporným spôsobom investuje na kapitálových trhoch, e, toto zohráva čoraz väčšiu úlohu, označuje sa to ako impact investment. Už asi jeden mesiac je najväčšia je teda vlastne prvá Benefit Corporation kotová na burze. Na burze je to Laureate Education na burze Nasdaq, ktorá získala v rámci umiestnenia 500 miliónov dolárov, takže sú tu určité, určité obchodné miesta burzy, Social Stock Exchange v Londýne alebo bol sa Social in Madrid. Ak takéto spoločnosti budú zohrávať čo rozhodujúcejšiu úlohu, bude dávať zmysel aj sa zapodievať aj právnym základom. Som veľmi rád, že táto iniciatíva Európskeho parlamenta k tomu núka príležitosť. Ďakujem pekne. Uh, uh, will... Veľmi pekne ďakujem. Takže tento prvý blok právneho prístupu k tejto téme ukončíme a potom budeme mať kolo otázok a odpovedí na všetkých troch rečníkov. Takže teraz e, udelíme slovo pánu Markovi Juhovi, ktorý je e, podpredseda Komory sociálneho podnikania v Českej republike. Prosím, máte maximálne 10 minút. Dobrý deň, vážený pán predseda, vážené dámy a páni. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za možnosť na tomto fóre vystúpiť a venovať sa sociálnemu podnikaniu. Po dvoch prezentáciách, ktoré som si tu vypočul a po tom, čo zažívame v Českej republike, by som povedal, že sociálne podnikanie v Európe je ako jety. Všetci o ňom hovoria, ale nikto ho nikdy nevidel a nevedia si to vôbec predstaviť. My sme počas našej existencie 8 rokov, pred 8 rokmi sme v Juhomoravskom kraji, ja ako e, predseda výboru pre zamestnanosť a vzdelávanie a ako a radca pre regionálny rozvoj som zistil, že osoby, ktoré sú znevýhodnené na trhu práce, práve tých by sa malo týkať toto sociálne podnikanie a tieto osoby nemajú e, temer žiadnu budúcnosť, pretože ich v podstate nikto nechce zamestnávať. A máme viac ako 27 rokov podnikateľských skúseností, 27 rokov sme v podnikateľskej a politickej sfére. Ja ako e, starosta, ako môj kolega je e, radca Juhomoravského kraja a zastupca Hajtmana. Ja by som teda chcel poprosiť, aby sme si zadefinovali aspoň základné princípy, čo to je sociálne podnikanie a koho by mali tieto sociálne podniky zamestnávať, pretože toto tu neodznelo. Sociálne podnikanie alebo sociálne podniky majú znižovať nezamestnanosť v regióne, majú byť primárne e, regionálne orientovaní a mali by zamestnávať minimálne 40 takýchto znevýhodnených zamestnancov, keď sa to prepočíta na ostatné úväzky. Hovorilo sa tu aj o ziskoch. My súhlasíme s tým, že zisk zo spoločnosti by sa mal reinvestovať viac ako 51 aby sa malo z toho no, reinvestovať. Teda tieto sociálne podniky by mali byť lokálne a environmentálne orientovaní a mali by sa zameriavať na regionálne riadenie. Pozrime sa na to, kto sú to ktoré sú to cieľové skupiny pre tieto sociálne podniky. E, sú tu handicapované osoby so zdravotným e, postihnutím alebo sociálne vylúčené, deti, ktoré e, vychádzajú zo škôl alebo z nejakej ústavnej ochrannej výchovy, alebo ľudia, ktoré, ktorí sú prepustení z väzenia, alebo dlhodobo nezamestnaní ľudia, alebo ľudia, ktorí vykonávajú domácu starostlivosť o členov rodiny. A toto sú tie skupiny, ktoré by v rámci sociálneho podnikania mali byť podporované. V rámci sociálneho podnikania si musíme uvedomiť dva základné rozdiely medzi sociálnou službou, kedy ja poskytujem ako služba klientovi nejakú službu a on ju buď príjme alebo nepríjme, a potom rozdiel medzi sociálnym podnikaním, kedy je to síce podnikanie za účelom dosiahnutia e, zisku, tento klient už nie je klientom, ale zamestnancom má pracovnoprávny vzťah a jeho pracovný výkon by mal byť podľa jeho zdravotných alebo sociálnych možností. Tento podnik, keďže je to sociálne podnikanie, platí dane a tento podnik by mal mať aj Um, právne alebo daňové alebo ekonomické výhody. To znamená, že tá sociálna služba pripraví toho klienta na tento chránený alebo otvorený trh práce. E, v Českej republike a Česká republika a sociálne podnikanie. U nás ešte zatiaľ neexistuje legislatíva. My získavame prostriedky z Európskej únie na výzvy, ale tieto znevýhodnené skupiny si každá túto výzvu definuje inak. A neziskový sektor je podporovaný, ale bez zmyslu, pretože keď sa pozrieme na to, čo majú neziskové mm, organizácie spoločné s takýmto sociálnym podnikaním. Oni predsa poskytujú túto službu. A je tu nedostatočná komunikácia medzi odborníkmi, ktorí vypracúvajú tieto návrhy a medzi ľuďmi z praxe. Toto všetko je podľa nás neefektívne využívanie efekt- týchto verejných zdrojov. Verejná podpora v Českej republike si myslíme, že je ukotvená pomerne dobre. Zákon o zamestnanosti do, pomerne dobre podporuje osoby so zdravotným postihnutím, osoby so sociálnym e, vylúčením by sa dala uplatňovať, ak politika aktívnej zamestnanosti. To znamená, že s podporou úradu práce by sme mohli zamestnávať aj tieto sociálne znevýhodnené osoby. Minulý rok e, Česká republika prijala zákon o zadávaní verejných zákazok, kedy verejná správa môže zadávať zákazky v rámci sociálnych dopadov alebo priamo e, pre firmy e, ktoré zamestnávajú tieto znevýhodnené osoby, ale toto nikde nie je za, zakotvené a mnoho týchto zadávateľov pri vyhodnotení e, si vyhodnotí tie požiadavky, ktoré majú najnižšiu cenu, čo je naozaj nezmyselné. Počas našej praxe, kedy sami podnikáme, sme sami vytvorili asi 120 pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím a sociálnym vylúčením. Zdravotne postihnutých bolo asi 110, e, zvyšok sú iné cieľové skupiny. A my sme konštatovali následovné, že tieto podniky by mali byť rozdelené do dvoch skupín. E, sociálno-integračné podniky, kedy E, budú tam prichádzať zamestnanci z tých sociálnych služieb, z toho neziskového sektoru. Títo zamestnanci tam budú na dobu určitú, budú sa učiť pracovným návykom, zvyšia si kvalifikáciu, ale úlohou sociálno-integračného podniku by malo byť rozpoznať ich pracovné schopnosti a možnosť uplatnenia sa na trhu. A potom sa to prepočíta na percentá a my si myslíme, že by to malo byť minimálne 40 e, uplatnenia uplatniteľnosti, ale prikláňame sa aj k číslam 50 až 60 aby prišlo k tejto sociálnej integrácii, teda k začleňovanie týchto osôb. A to, potom tento sociálny podnik by mal nadvezovať na tento sociálno-integračný podnik a mal by zamestnávať tieto postihnuté alebo sociálne vylúčené osoby a mal by nájsť cieľový podnik pri isté e, skupiny týchto znevýhodnených osôb. Či už sú znevýhodnené zdravotné, zdravotne alebo sociálne. Pretože nie, e, každý so svojím e, postihnutím, či už zdravotným alebo sociálnym, sa môže uplatniť na otvorenom trhu práce. Čo je mimoriadne dôležité, je národná legislatíva, pretože toto, pod, e, toto podnikanie je regionálne, to znamená, že by malo byť udržané v regióne a musíme si uvedomiť, že momentálne asi 20 obyvateľstva má nejaké znevýhodnenie či už sociálne alebo zdravotné. A s príchodom štvrtej priemyselnej e, revolúcie toto percento bude narastať a my si e, predstavujeme, že to bude 40 mm, mm, bude to, budú to ľudia s nižším vzdelaním, kedy im robotizácia vezme pracovné miesto. Mali by sme vytvoriť podmienky na financovanie a úverovanie takýchto podnikov. My ako podnikatelia, ktorí e, Mm, vytvárame tieto pracovné e, miesta, my musíme 6 mesiacov zafinancovať tieto podniky, kým to dostaneme uhradené od úradu práce. Musíme mať vlastný kapitál a to predsa nie je neziskový sektor. A je tu potrebná veľmi dobrá spolupráca aj so školstvom, kedy školstvo by malo vzdelávať predovšetkým sociálnych pracovníkov pre sociálne podniky, pretože týchto je nedostatok a ten pohľad sociálneho pracovníka, ako som povedal, povedal už na úvod, v neziskovej sfére je taký, že ja poskytujem službu, ale v tom podniku potom ten pracovník pracuje pre zamestnávateľa. E, toto je jednoduchý príklad. Teda verejná správa vyberá dania. Verejná správa sa môže rozhodnúť, či z daní bude vyplácať e, sociálne dávky, alebo či podporí zamestnávanie týchto ľudí v rámci sociálnych podnikov. A čo je mimoriadne dôležité, je, že táto verejná správa, e, politici a verejní činitelia by mali byť prvými, ktorí budú zadávať zákazky týmto spoločnostiam. Ja som sa snažil naznačiť taký kruh kedy to môže začať fungovať. Uprostred vidíte zelenou farbou neziskové organizácie, žltou komora sociálnych podnikov, ktorá združuje takéto sociálne podniky. A OHK to je útvar Združenia ekonomických e, zamestnávateľov a začína to z hora kedy prídu takéto osoby znevýhodnené sociálne alebo zdravotne, potom idú do nejakých služieb a na trhu chýba sociálna integrácia. Chýba to, že tí zamestnanci a tí klienti musia pochopiť, tí klienti musia pochopiť, že sa stanú zamestnancami, či už v sociálnom podniku, či je to chránená dielňa, alebo či je to iný podnik na otvorenom trhu práce. A táto integrácia je mimoriadne dôležitá. Aby toto mohlo fungovať, podľa môjho pohľadu je je dôležité, aby verejná správa, e, ktorá, keď sa na ňu zatlačí, tak tá bude zadávať zákazky. Tuto sú kontakty na našu komoru a len pre ilustráciu za posledné 4 roky máme viac ako 40 členov a vytvorili sme viac ako tisíc pracovných miest pre osoby, ktoré sú buď postihnuté alebo znevýhodnené na trhu práce. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz e, nech sa páči, môžete sa pýtať, pani Regner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám niekoľko otázok a síce vo všeobecnosti. E, pán Fiči, pridaná hodnota. To je pre nás mimoriadne dôležité v Európskom parlamente Eh, keďže sú tu už určité skúsenosti eh, s Európskou nadáciou, s SUP, eh, takže nie je to všetko celkom jednoduché. Nie som si celkom istá, kde je vlastne ten bod, kde by sme mohli začať. Vy ste povedali, um, ehm, SUP a tá perspektíva vedenia, pretože to ma trošku uh, začudovalo a tiež európske družstva. Keď sa pozriem na tie, my sme za posledné funkčné obdobie mali takú skúsenosť, že aj napriek tomu, že sa tomu venujú a že to chcú modelizovať, e, predsa len tá cezhraničná perspektíva sa má ukončiť. Je tu na to veľa príkladov, takže kde vy začínate, pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu, kde sa začína tvoriť táto pridaná hodnota. Pán profesor Möslein, mňa to mimoriadne zaujalo, čo ste povedali k tejto myšlienke certifikácie. Čiže to by vychádzalo z toho, že naozaj je veľmi komplikované v práve e, spoločnosti, vo firmnom práve e, zaviesť niečo nové a preto by ma zaujímalo, či by ste mohli podrobnejšie toto popísať, pretože vy ste prišli s takou kategorizáciou a hovorili ste o štvrtom sektore, o ktorý tu ide. A ja by som chcela upozorniť na to, že minulý týždeň na plene v Štrásburgu sme hovorili alebo e, odhlasovali smernicu o právach akcionárov, takže toto, keď e, to zlúčime, to by v konečnom dôsledku všetko malo viesť k tomu, že podniky ako také, teda aj tie, ktorých cieľom je generovať čo najväčší profit, ktorí sú orientovaní na zisk, aby tam boli predsa len nejaké hranice, nejaké určité právne hranice, v rámci ktorých sa musia pohybovať a musia dodržiavať určité pravidlá. Nie je tomu tak, že s tým návrhom, s ktorým ste vy teraz prišli, že by sme na základe toho mohli niečo vyvinúť, pokiaľ ide o tú certifikáciu, že môžeme povedať, dobre, toto, sú, toto je jeden druh e, podnikov, takže toto je podnik, ktorý si môže robiť čokoľvek, ten, tá bad company a tá good company. Nie je to akákoľvek forma spoločnosti, musí to byť v Európe tak, aby všetci boli dobrými spoločnosťami, aby dodržali určitý rámec, aby sme sa pohybovali týmto smerom a aby Mm, sme mali nejaký certifikát, ktorý by bol všeobecný a ktorý by vlastne dostali také, to označenie, tak ako sa to práve deje. No a tiež mám otázku na pána inžiniera Juhu. Vy ste hovorili o týchto sociálnych podnikoch a samozrejme, že by to malo byť tak, že musíme dbať o to, že samozrejme musíme naplniť určité ciele, ale ako aj to obyvateľstvo, ktoré je teraz zastúpené lokálne. Niektorí sú no, super nadaní, ako ich integrovať do, na tieto stiažené životné podmienky. Ako by ste si to e, predstavovali, keď e, adaptujete národné právo? Ako si to predstavujete ako si to predstavujete v európskom rámci, aby sme nediskriminovali? E, pretože v Európe je to veľmi ťažké niekedy lokálne zamestnať ľudí um, um, matky alebo otcov, ktorí sa starajú o deti a nie sú takí mobilní, keď všetko musíme zohľadniť a teraz veľmi často e, je to niekedy v hraničnej oblasti, pohraničnej oblasti a potom sú tam aj lacnejšie pracovné sily. Čiže ako toto nejako zosúľadiť, aby sme nediskriminovali v rámci európskeho práva. Veľmi pekne ďakujem. Takže ja si zaznamenám všetky tieto otázky, teda všetky požiadavky. Prosím, ale buďte struční, pretože vlastne teraz sme už mali začať s druhou časťou vypočutia. E, pán Maštalka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som veľmi vďačný všetkým nám rečníkom za e, to, čo tu predniesli. Aj za to, že sa nám podarilo spoločne zorganizovať toto vypočutie. To je mimoriadne dôležité. Ja mám tri otázky na pána inžiniera Juhu. Keď som to správne pochopil, tak hm, vy argumentujete tým, že tieto podniky by mali mať lokálne väzby, mali by byť podporované a nemali by byť príliš veľké. Správne som to pochopil. To je prvá otázka. Druhá otázka. Je možné, aby tieto podniky fungovali bez jednotnej európskej legislatívy. A posledná otázka, je možné vyčísliť e, spoločenský a hospodársky dopad, keď by verejno, verejná e, sféra zadávala zodpovedne tieto zákazky. Ďakujem, pán Šulce. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Ausführung. Áno, a ja by som sa chcel veľmi pekne expertom poďakovať. Ja teraz hovorím za pána Beckera, ktorý je spravodajca EPP a ktorý sa tu nemôže e, zúčastniť a ten ma požiadal, aby som tu nastolil štyri otázky na našich expertov. Niektoré už boli objasnené. Prvá otázka kde vidíte rozdiel medzi sociálnym podnikom a solidárnym podnikom a ak, ako sa potrebné je zamerať na úlohy v rámci týchto dvoch druhov podnikov. E, tretia otázka, o ktorú žiadal pán Beck, aké spoločenské úlohy by podľa vás mohli efektívnejšie robiť súkromné podniky a ktorý okruh zodpovednosti by mala na, seba, prevzi- na seba prevziať verejná správa a potom vidíte tu ešte aj ďalšie možnosti, ako vytvorenie novej právnej formy, ako zvýšiť výkonnosť týchto sociálnych podnikov v Európe. Ďakujem. Ďakujem vám. Pán López. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa spýtať na pár vecí po týchto veľmi zaujímavých vystúpeniach odborníkov. Poprvé, aký je dopad rôznych legislatív, o ktorých sme tu hovorili, v rôznych členských e, štátov, 18 rôznych legislatív. Otázka teda je, môžeme vyrátať e, dôsledky rôznych legislatív, aby sme vedeli rozhodnúť, ktorá by sa mala viac alebo najviac prispôsobiť na európskej úrovni a či existuje nejaký rozdiel medzi dôsledkami týchto legislatív tam, kde sa zákonodarcovia rozhodli o metódach certifikácie na základe status, statusu a podobne. Na základe skúseností z členských štátov na tejto, tých bohatých skúseností, ktoré sú veľmi rôznorodé. Je síce ťažké zjednotiť toto všetko, ale máme veľkú databázu a môžeme sa zamyslieť nad tým, čo najviac motivuje vytváranie takýchto podnikov. Ďalšia otázka je o zamestnanosti a sociálnych veciach. To je názov nášho výboru. My sa zaoberáme týmito otázkami a musíme vydávať stanovisko a vydať stanovisko k tejto správe. Už sa o tom hovorilo na začiatku, ale zaujímalo by ma, aké dôsledky môže mať nariadenie alebo regulácia. E, to znamená nielen pozitívne dôsledky, aké majú tieto druhy podnikov, ale e, regulácia má aj priame dôsledky na trh práce, integráciu, boj proti nerovnosti, začleňovanie zraniteľných skupín obyvateľstva do pracovného procesu a tak podobne. To sú všetko veci, ktoré spolu súvisejú. Na základe týchto skúseností odporúčili by ste smernicu alebo iné mechanizmy, právne mechanizmy na reguláciu na európskej úrovni. A posledná otázka. Vždy, keď hovoríme o špecifickej legislatíve pre trhy, tak sa hovorí, no to by mohlo spôsobiť deformáciu trhu, keď tam bude iná legislatíva, ale ja som presvedčený, že na to budete vedieť reagovať, ale bol by som rád, keby ste sa podelili s týmto. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať za informácie ohľadom sociálnych podnikov. E, tento typ e, podnikov e, je čoraz častejší a to v Európe ako také vytvorili po, po, pracovné miesta dva, v roku 2013 bolo, boli 2 milióny takýchto podnikov podľa údajov komisie. 14 miliónov ľudí zamestnávali. Predpokladám, že za posledné roky sa tie čísla zvýšili. Ale narastajú aj e, prekážky pre tieto firmy, ako nedostatok financovania, nedostatok uznania fragmentovaný regulačný rámec v niektorých členských štátoch vlastne nie je žiadny rámec alebo ani definícia takýchto podnikov. To je veľmi dôležité podľa mňa. Je dôležité, aby sme mali väčšiu právnu istotu v prípade týchto spoločností a aby pre ne bolo ľahšie e, meniť svoj štatút. A Pán Fič, ja sa chcem spýtať, jedna z odporúčaní vo vašej štúdie, štúdii hovorí, že by bolo vhodné mať čiastočne harmonizovanú legislatívu, že by to malo pozitívny vplyv na výsledky. Pani Veršia, a prosím stručne, Ďakujem. Skutočne máme trocha problémy s časom. A to preto, že som prvá žena, ktorá si berie slovo, pán predseda, preto sa ma pýtate, alebo chcete, aby som bola stručnejšia, no tak to je trocha nešikovné, prepačte. Ja chcem poďakovať Juli za túto iniciatívu niektorí aktéri skutočne očakávali podľa mňa a spôsob, ktorým pracujete na týchto otázkach a takisto aj tá štúdia, ktorá bola zadaná, to je veľmi dobrý spôsob, ako reagovať na očakávania a požiadavky komisie. Chcem pripomenúť, že komisia sama definovala pojem sociálneho podniku a definuje ho ako operátor sociálnej ekonomiky, ktorý má za cieľ mať sociálny dopad a nedosahovať ani tak získa, to už hovoril kolega. A myslím, že to aj komisia opakovala v posledných rokoch a vedlo to aj k tomu, že začala pracovať na tejto téme. A je skutočnosť, že fakt, že sociálne podniky vytvorili v posledných rokoch veľa pracovných miest a ukázali, že sú odolné proti kríze ako sa tu povedalo a povedala to aj sama Európska komisia. A veľmi dobre na to poukazuje aj táto štúdia. Stretli sme sa aj s určitými neúspechmi, ale je dobre podľa mňa, že ich štúdia analýzuje. A ja sa chcem spýtať na jednu vec. Týka sa to alternatívneho návrhu, ktorý predkladá pán profesor Fiči. Chcela by som lepšie pochopiť, ako rozlišujete medzi právnou formou podniku a špecifickým statusom? Ja mám pocit, že by ste skôr chceli uprednostniť všeobecný rámec, ktorý by umožnil nezávislosť národných eh, práv. My, keď pracujeme na týchto otázkach, vieme, eh, že hlavný problém, na ktorý naražame, je princíp subsidiarity a voľa členských štátov zachovať si špecifické štruktúry, ktoré tu fungujú. Je to nutné najmä, ak chceme zachovať tento inovačný potenciál tohto odvetvia, podľa mňa. Ale chcela by som lepšie pochopiť, ako chcete, aby sme ďalej postupovali dopredu, lebo si myslím, že je to veľmi zaujímavá cesta. A rovnako ako aj vy, ja by som dala prednosť aj druhej možnosti, keby to bolo nutné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že pani Bežia bude so mnou súhlasiť, že pani Regner je tiež žena, takže ďakujem vám za to. Problém je v tom, že teraz buď eh, požiadame všetkých hostí, aby odpovedali v priebehu minúty, alebo dáme E, slovo ďalším dvom rečníkom a potom dokončíme otázky a odpovede potom, pretože v opačnom prípade riskujeme, že tí dvaja rečníci nebudú mať z času. Máme 10 e, ďalších minút z času tlmočníkov, viac už nie, bohužiaľ, teda po termíne ukončenia plánovanom, takže dúfam, že toto nám pomôže. Dobre, Takže teraz chcem predstaviť pána Juana Antonia Pedreňa Frutos, predsedu Social Economy Europe, SEE. E. Máte slovo. A koľko minút teda? 10 minút. Ale, ale ak to bude 8 minút, bude to úplne fantastické. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať eh, za príležitosť, ktorú som dostala, ktorú dostala Social Economy Europe, na to, aby sme sa s vami podelili o svoju reakciu na návrh pána profesora Fiči, z solidárnych a sociálnych podnikov. Súhlasíme s tým, že je to dôležitý prvok pre rozvoj sociálneho hospodárstva. Keď v roku 2011 komisia vo svojom oznámení zaviedla pojem sociálneho podniku so zvláštnym záujmom sme sledovali rozvoj tejto iniciatívy, kde sa sociálne podniky definujú ako agenci sociálnej ekonomiky, ako povedala pani Veržia. Podniky, ktoré podľa tejto definície poskytujú sociálne služby alebo poskytujú služby a tovar pre zraniteľných alebo znevýhodnených príjemcov alebo pomáhajú starším ľuďom, postihnutým ľuďom a podobne, alebo umožňujú začlenenie týchto znevýhodnených kolektívov do pracovného procesu. Malo to okamžité dôsledky. Na základe tejto iniciatívy komisia v posledných rokoch prijala rôzne opatrenia, ktorých cieľom je uľahčiť prístup sociálnych podnikov k financovaniu, zvýšiť ich viditeľnosť a takisto zjednodušiť tvorbu právnych rámcov. Social Economy Europe vykonala celý rad všeobecných štúdií, ktoré sa týkajú iniciatívy sociálneho podnikania, pretože rozhodne e, neignorujeme všetko to pozitívne, čo táto iniciatíva prináša, ale pre istú časť, časť sociálnej ekonomiky, lebo ide o podniky, ktoré sa venujú začlenovaniu znevýhodnených skupín do pracovného procesu, alebo poskytujú služby a tovar týmto znevýhodneným e, kolektívom, tak práve len tieto podniky sú zahrnuté do tejto iniciatívy a to bráni vytváraniu nových sociálnych podnikov, ktoré sú e, povedzme o niečo širšie, povedzme nadácie, asociácie, družstva a podobne, ktoré majú hospodárskú činnosť takisto. Keď hovoríme o sociálnej ekonomike, tak hovoríme o podnikoch všetkých veľkostí. Startupy, malé a stredné podniky, aj veľké e, skupiny pôsobia vo všetkých odvetviach aktivít a majú spoločné hodnoty a činnosti, ktoré sa týkajú služieb občanom. Táto iniciatíva vyvolala aj veľký zmetok, hovoril o tom aj pán profesor Fiči. A tento zmetok pretrváva pretože sa tu zmiešavajú také názvy ako sociálna ekonomika, sociálne podnikanie a sociálne podniky. A podľa mňa tento zmetok je negatívny, lebo bránil a aj bráni správnemu a úplnému identifikovaniu celého komplexu sociálnej ekonomiky a to bráni prijatiu opatrení na podporu takýchto podnikov. A na základe týchto prvkov sa domnievame, že je potrebné poprvé vytvoriť jasný koncept, jasnú definíciu sociálneho podniku a sociálnej ekonomiky, aby sme to používali všetci a všetky inštitúcie, najmä Európska komisia, vo svojich iniciatívach, aby sa neobmedzoval záujem európskych politik na, len na jednu časť sociálnej ekonomiky, a síce sociálne podniky. Po druhé je dôležité požiadať inštitúcie, aby vypracovali spoločnú politiku pre celý súbor eh, sociálnej ekonomiky, ktorý by podporoval tento typ podniku. Tieto návrhy Social Economy Europe komisia prijala. Už niekoľko rokov sa európske inštitúcie stávajú za sociálnu ekonomiku. Európsky parlament vďaka svojej medziskupine pre sociálnu ekonomiku ktorá združuje 80 poslancov, veľmi citlivo reaguje na požiadavky tohto sektoru a pracuje v prospech sociálneho sektoru. Máme uznesenie z roku 2006 z mája, kde sa komisia žiada, aby vypracovala akčný plán pre podniky sociálnej ekonomiky a uvoľnil sa celý ich potenciál a dosiahol sa trvalo udržateľný inkluzívny rast. Tento, táto požiadavka bola vyjadrená hospodárskym a sociálnym výborom už predtým. Hovorilo totiž o tom, že by bolo vhodné vypracovať celý rad návrhov zameraných na sociálne podniky, ktoré sú súčasťou širšieho globálneho plánu na podporu sociálnej ekonomiky, jej princípov a hodnot, aby sa vytvoril akčný plán na rozvoj sociálnej ekonomiky v Európe. Európsky hospodársky a sociálny výbor v júli 2016 požiadal komisiu, aby do svojho pracovného programu zahrnula tento plán spoločne s ekonomickým a sociálnym výbor, hospodárským a sociálnym výborom sa na tom pracuje. A posledné dve alebo tri konferencie hovorili o tom, že je potrebné vypracovať plán pre sociálne hospodárstvo. Nebudem tu hovoriť o tej prvej konferencii, ktorá sa konala v Ríme, tá druhá bola v Luxemburgu a tam na poput luxemburského predsedníctva bol schválený dokument o podpore sociálneho hospodárstva. Stanovila sa cestovná mapa, identifikovali sa hlavné hodnoty sociálneho hospodárstva, ktoré už parlament má vo svojom dokumente z roku 2009. Je to správa pani Patricie Toja bola vytvorená neformálna skupina šiestich vlád a monitorovací výbor, ktorý už nadviazal kontakty s 11 vládami, ktoré majú sociálnu ekonomiku ako svoju prioritu. V roku 2016 v novembri v Bratislave, kde sa hovorilo o reakcii na výzvy, bol prijatý dokument vo forme uznesenia, kde Krajiny žiadajú komisiu, aby iniciatíva o sociálnom podnikaní bola aktualizovaná prostredníctvom nového Európskeho akčného plánu pre sociálne hospodárstvo. A komisia reagovala na tento konsensus vo svojej správe expertov z veľkej miery prejíma, preberá návrhy, ktoré tu e, hájime v Európe obhajujeme a zdôrazňuje dôležitosť celého súboru sociálnej ekonomiky a najmä sociálnych podnikov, ktoré majú význam pre socioekonomický rozvoj Európy. Európske sociálne podniky potrebujú takisto právny rámec. Musia byť v súlade s hodnotami a princípmi sociálneho hospodárstva, ako uvádza aj pán profesor Fici, Fiči. A je to aj návrh, aby komisia pracovala e, na akčný plán pre sociálne ekonomiky a podniky, pretože potrebujeme európsku politiku pre celý súbor e, sociálnej ekonomiky, to znamená pre viac než 2 milióny podnikov a subjektov sociálnej ekonomiky. 10 všetkých podnikov Európskej únie sú Európ- sociálne podniky, zamestnávajú viac než 14 miliónov Európanov to znamená viac než 10 zamestnancov a produkujú viac než 8 HDP. Ide o rôzne nadácie, inštitúcie, sociálne podniky, banky a tak ďalej. Ide takisto aj o organizáciu, ktorá začlenuje toto všetko, alebo zastrešuje toto všetko vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku a Španielsku. Komisia viedla trvalý dialog prostredníctvom svojej medziskupiny. Vďaka tomu vďaka aj komisárke Benkovskej a vystupuje tu aj na správnej rade Social Economy Europe tam predložili 6 pilierov pre sociálnu ekonomiku a 34 opatrení na rozvoj sociálnej ekonomiky. Na záver chcem povedať, že aby sme mohli ďalej budovať túto politiku v prospech sociálnej ekonomiky je prioritné a nevyhnutné stanoviť si definíciu sociálnej ekonomiky. Nehovorím tu o žiadnom koncepte alebo všeobecnej definícii, ktorú by museli mať spoločnú všetky členské štáty. Len hovorím o hlavných znakoch. Treba vytýčiť tieto hlavné spoločné znaky, ktoré podnik musí splňať, aby sa mohol považovať za sociálny podnik, podnik sociálnej ekonomiky. To je zásadné preto, aby sme mohli definovať politiku, ktorá povedie k jej k jeho rozvoji, aby sme sa mohli koordinovať medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi. Navrhujeme, aby Európska komisia vypracovala právny nástroj, ktorý nebude záväzný. Aby to bolo vo forme odporúčaní, kde sa stanovia tieto charakteristiky, hlavné znaky a podobne, aby sa potom každý členský štát mohol v rámci svojich kompetencií ujať regulácie svojho modelu sociálneho podnikania a aby na európskej úrovni sa identifikovali modely podnikov, ktoré zodpovedajú týmto kritériám, ktoré je potrebné podporovať. Aj my to tak robíme, máme kritériá, ktoré už sú definované v charte princípov sociálneho hospodárstva. To bolo schválené už v roku 2002 a teraz ide len o to prevziať to. A je to takisto definované v Portugalsku, Francúzsku, Španielsku a v zákone o sociálnej ekonomike, o sociálnom hospodárstve. Chceme, aby tá tvorba zisku nebola cieľom sama o se, samým o sebe, ale prostriedkom na to, aby sa tento zisk rozdeľoval medzi ľuďmi a v spoločnosti, aby to prispelo k obecnému, obecnému blahu a vytvorilo lepšie životné podmienky pre ľudí aj pre miestne spoločenstva. Ide o model podniku, ktorý naplno rastie a ktorý spočíva na pilieri európskych sociálnych práv, pomáha, napomáha začlenovanie E, znevýhodnených osôb, potvoje demokratický a kolektívny spôsob podnikania, aby sa dosiahol a dosiahlo udržateľné hospodárstvo zakorenené alebo zané v príslušnom teritóriu a založené na solidarite. My sme vám k dispozícii, aby sme prispeli k vášmu návrhu správy, ktorá by nakoniec vyústila v iniciatívu Európskej únie v prospech celej sociálnej ekonomiky. Ďakujem. Áno. To... Ďakujem pekne, áno. Bolo to veľmi také koncentrované. máme je nám ľúto, že nemáme viac času dispozícii. Teraz dostane slovo profesor doktor Jozef Hochkerner, ktorý je profesorom sociológie na Dunajskej univerzite v Kremzi. Takže aj vám dáme k dispozícii 8-9 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za pozvanie. Ja som sa zamýšľal nad tým, ako sa mám vyjadriť ako sociológ a ako expert na sociálne inovácie. Je to vzájomne prepojené, pokiaľ ide o sociálne podniky, sociálne podnikanie, avšak nie je toto isté. Takže ja som to vnímal tak. No, je možné zverejniť moju prezentáciu. A takže ja to neovládam, dobre. No, neviem, či to poriadne vidíte, ale na čím ja som chcel zamyslieť, je to, Um, how to consider how... Takže ja som sa zamýšľal nad tým, ako zlúčiť sociálnu, sociálne hospodárstvo do fungovania celej spoločnosti. Takže ja som sa zamýšľal nad tým, ako vlastne sociálne hospodárstvo, sociálne podniky môžu premostiť jednotlivé sektory. A ide tu o to, že vlastne môžeme sa na to pozrieť z teoretického hľadiska. A tu zdôrazňujeme, že sú tam štyri sektory. Jedna je oblasť práva, ktorá zabezpečuje stabilitu a zapodíva sa aj zmenami. A zameriava sa aj na to, aby občania žili v spravodlivosti, spravodlivom prostredí. Druhá vec je ekonomika. Ekonomika prispieva k integrácii do spoločnosti a ku kontinuite prostredníctvom prispôsobenia sa na zdroje, na požiadavky, na zmeny v oblasti potrieb a tak ďalej. A pokiaľ ide cieľom, by malo byť, alebo väčšinou býva, blaho, kvalitný život. Potom je tu tretí sektor, kultúra. To je tam dole. A zabezpečuje vlastne zmysluplný život. A potom ten štvrtý sektor, ktorým sa podívame, je politika. A síce ide o zadefinovanie cieľov, a zabezpečenie fungovania života, bezpečnosť. máme ale veľmi komplexne bezpečné pracovné miesta, ochrana proti terorizmu, sociálne zabezpečenie a tak ďalej. Pokiaľ je tento rámec, keď si pozrieme jednotlivé sektory, väčšinou rozlišujeme medzi, nie medzi štyrmi sektormi, ako tam hovoril pán Mözler, ide o prvý sektor podnikania, verejný sektor, štát a potom občianský sektor, ktorý zahrňa aj sociálne hospodárstvo. Pokiaľ ide o ten sektor, ktorý sa orientuje na zisky, áno, vykonáva činnosť za účelom zisku, potom občianská spoločnosť je väčšinou nezisková, súkromný sektor podnikania. Ten sa vyznačuje hospodárskou súťažou a pokiaľ typické správne v treťom sektore je spolupráca. Pokiaľ ide o verejný sektor, tam máme sústredenú moc na strane štátu a potom regulatórne právomoci. No a medzi nimi tie krúžky, malé, tie malé kruhy, to sú sprostredkovateľia, ktorí prispievajú k tej spolupráci, pokiaľ ide o prvý a druhý sektor. Ide o sociálne a hospodárske záujmy a organizácie, tak ako my to označujeme v Rakúsku, sociálne partnerstvo. Nemôžem na to poukázať, ale tam hore, tam máme nápis. Ide o to, že my považujeme tú spoluprácu so sprostredkovateľmi ako vlastne tripartitné vytváranie politik. A aký to má vplyv na sociálnu ekonomiku, ako to s tým súvisí? Je to prepojené so súkromným sektorom ako aj verejným sektorom. A teraz môj návrh, pokiaľ ide vlastne ďalšie úvahy. Malo by to byť zahrnuté, vychádzajúc z tripartitných politík, mali by dosiahnuť taký, taký systém vytvorenia politík, ktorý bude zahrňať štyroch partnerov, dnešných partnerov z môjho hľadiska. Možno sú podobní tomu, o čom ste vy hovorili, pokiaľ tie štyri sektory, No a pokiaľ ide o ďalšie úvahy, keď som sa zamýšľal nad tým, aké mali sociálne podniky, aké sú ich charakteristiky a určité podnety pre diskusiu. Sú to podniky, ktoré sa snažia dosiahnuť sociálny zisk, sociálny prínos. Takže nemali sme to upadnuté pásce nezisko, neziskovosti. Ostatné sektory sa tu ešte zapadajú aj tým, ako hodnotiť nejaké zisky, prínosy takže malo by tu byť určité výnosy, ktoré sa môžu využiť na reinvestovanie, na udržateľnosť podnikov. Tu môže byť určitý profit, určitý prínos pre podniky, teda pre, pre zamestnancov podnikov a to je určitý model pre sociálne inovatívne podniky a pokiaľ ide o tretiu časť, tá sa môže zameriavať na doratočné financovanie pokiaľ ide o zvolné sociálne otázky, ktoré väčšinou nespadajú pod, pod činnosť bežných podnikov. Po druhé, je dôležité zdôrazniť aj to, že je dobrou iniciatívou zapodievať sa tým tu, v Európskom parlamente, malo by sa to opierať o európsku legislatívu v maximálnej možnej miere. Samozrejme, aj napriek určitým rozdielom na útroštátnej úrovni. Pokiaľ ide o nejaké ďalšie kvalifikácie tie budú asi nevyhnutné. Spomínalo sa tých 18 typov rozličných foriem, toho, ako pristupovať tejto otázke, ktorá je rozhodne zložitá. Takže poprvé, pokiaľ ide o tie úpravy, zmeny, tie sa môžu týkať toho, ako vsadiť vlastne tie európske sociálne podniky do, do e, európskej politiky trhov práce. Ide tu o vytvorenie určitého ako systému, pokiaľ ide o sociálne hospodárstvo. A potom by sa mal zlepšiť systém, sociálny systém, systém sociálneho zabezpečenia a určitý doplnkový aspekt. A pokiaľ ide otázku pána Bekera, samozrejme sociálne otázky, zdravie, vzdelávanie, to sú určité oblasti, kde mali konať sociálne podniky. Tam by bolo najlepšie, bol najlepšie pôsobenie a potom druhý bod sa týka toho, ako vlastne uľačiť ten potenciál, aby sa to zapracovali nové prvky nad rámec existujúcich sociálnych systémov. Takže ide o tú doplnkovosť, doplnkový charakter. A toto by sa týkalo oblasti spoločnosti, ako napríklad technológie, ako využívať technológie, v rozličnom ponímaní pre rozličné skupiny osôb, ako sa zapodia otázkami klimatických zmien, riadení v oblasti energetiky a tak ďalej. Tak či tak by to vlastne viedlo k plnej spolupráce, pokiaľ ide o tento typ sociálnych podnikov, ide o spoluprácu s ostatnými podnikmi, sociálnymi organizáciami, ako aj orgánmi a so zvyškom samozrejme e, ostatných e, organizácií mimovládneho charakteru, mimovládne organizácie a tak ďalej. Ďakujem pekne. Uh, very much. Uh, Ďakujem pekne. Doktor Hochgerner, áno, to bolo veľmi zaujímavé. Vy ste hovorili o tom, že vlastne je to sektor, ktorý rastie a preto je dôležité, aby sme mali práve takéto podujatia, takéto semináre. Teraz by som dala slovo pánovi Maštálkovi. Ak chcete niečo dodať, maximálne dve minúty, predtým ako ukončíme toto rokovanie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, mm, pani kolegyne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ja sa radšej zdám slova. Ja by som si radšej vypočul odpovede na otázky, ktoré boli položené. Takže nevnímajte to nejako nesprávne. Ale radšej by som dal slovo expertom. Ďakujem. Yeah. Thank you. Uh, in the remaining time... Um... Pokiaľ ide teda o zvyšný čas, poprosím našich hostoj, hostí, aby zodpovedali otázky, ktoré boli položené. No, 18.40 musím ukončiť rokovanie, tak poprosím o stručnosť. Pratika. Áno, chápem. Ja by som povedal, že v zásade nemožné zodpovedať tieto otázky, takže to by mohlo byť zase všetko z mojej strany. Avšak pokiaľ ide o tú príležitosť, ktorú núka takáto legislatíva, to je niečo, čo je v rukách zákonodarcov. Pokiaľ ide o Európsky parlament, už objednal, zadal určité štúdie, ktoré zdôrazňujú to, akú úlohu zohrávajú sociálne podniky a sociálne organizácie a celý tento sektor pre Európu. Všetky inštitúcie EÚ zdôraznili to, aké je to dôležité, takže ja by som také bral za samozrejme, keď som vlastne vnímal som to, samozrejme, keď som sa pustil do tejto práce. Potom mojou úlohou bolo vlastne prísť určitými odporúčaním, pokiaľ je ten spôsob, akým by sa mal zabezpečiť tento štatút sociálnych podnikov. A ja si myslím, že to je dôležitá úloha. Celkovo tá predstava mať tu nejaký taký zmekší štatút, ktorý by rešpektoval všetky tie rozdielne kultúry v Európe, to je zase najlepšia myšlienka, pokiaľ ide o jednotlivé možnosti. ako to zabezpečiť? Sociálne podniky ako právnický termín, ako právne, právne postavenie. To je určitý model hľadiska legislatívy, ktorý by najviac odpovedal týmto potrebám. A to vie viac členským štátom ako tá ďalšia predstava, že pokiaľ ide o sociálne podniky, či ako Ehm, obchodné spoločnosti alebo mm, družstva alebo aká podoba. Samozrejme to by si vyžadovalo ďalšie rokovanie, ďalšie sednutie, ale myslím si, že pokiaľ túto správu sú tu určité aspekty, ktoré môžu vytvoriť základ pre takéto ďalšie diskusie do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či ešte niekto z rečníkov by chcel zareagovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, iba stručná reakcia. Chcel by som zodpovedať otázku pani Regner a pána, pána Šulca. Tak ide o vzťah, pokiaľ o certifikáciu a pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých podnikov, pokiaľ ide o CSR. Takže pokiaľ je zákonodorcu, je primerané, aby tak povedať, uvalil um, aspekty ehm, povinnosti na všetkých, ale právne možnosti nenúkajú plnú paletu riešení. Samozrejme, pokiaľ ide o to, že podniky sú orientované na, na tvorbu zisku, nesmú byť očakávané príliš veľké. Výhody certifikácie súvisia s tým, že môžeme využiť trhové sily a to znamená, že spotrebitelia a investori to môžu oceniť, ak podniky sa správajú sociálnejšie, ako sú ich e, právne povinnosti. A pokiaľ ide o režim, tak je to značka, certifikácia. Myslím si, že keby sa takto označovali tie podniky, ktoré sú ochotné ísť ďalej, e, pre podniky to bude znamenať určitú e, výhodu, mať lepšiu trhovú pozíciu, budú sa môcť prezentovať ako dobré spoločnosti na trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto by chcel zareagovať? Ak dovolíte, aby som tiež rád zareagoval. Poprvé, chcel by som vlastne požiadať o to, aby sme zadefinovali, čo je to sociálne podnikanie. Tá definícia nám chýba. Ja by som navrhol určitú definíciu, že to je vlastne spoločenské zodpovedné zamestnávanie z nevyhodnených osob na trhoch práce. A pracujem s touto definíciou a vychádzať z tejto definície sociálneho podnik- podnikania by sme mohli potom v legislatívach v vnútroštátnej úrovni potom všetko doladiť, akým spôsobom dl- dlhodobo a krátkodobo podporiť tieto skupiny. Takže z toho celého vlastne vyplýva to, že bez regionálnej podpory, bez podpory jednotlivých vlád, ktoré vedia aké sú tie reálne problémy, pokiaľ nezamestnanosť, musia s tým pracovať a zadefinovať svoju vnútroštátnu legislatívu. Ak by sme mali vyjadriť tie vplyvy, tie dopady, už som o tom hovoril, buď z daní budeme platiť sociálne dávky, alebo tieto podniky dostanú od nás priestor pre podnikanie a budú dostávať od nás zákazky. Ďakujem. No. Ďakujem pekne. Ešte niekto z rečníkov by sa chcel vyjadriť? Zdá sa, že nie. Dobre, takže ja by som chcel poďakovať všetkým našim hosťom za vašu prítomnosť. Ďakujem aj spolupredsedničke za spolupracovanie predsedania tomuto vypočutiu. A zároveň by som ešte chcel oznámiť, pokiaľ je výbor Júri, že pán Maštálka je bod číslo 10 nie, bod 18, ktorý sme dnes nestihli. Zajtra sa tým budeme zapodiať po hlasovaní. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Dovidenia.